L'ordine del giorno reca la raccomandazione per la Na e, programe máme ďalej odporúčanie do druhého čítania správy pani Renate Zomer o poskytovaní informácií o potrebeniach spotrebiteľom a ja by som ako prvé chcela dať eh, samozrejme slovo spravodajkyni pani Renate Zomer na 4 minúty. Ďakujem, predsednička, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia po približne troch rokoch veľmi intenzívnej práce, po viac ako 3000 pozmeňujúcich návrhoch, po nespočítateľných e, rozhovoroch, diskusiách, debatách, po veľmi ťažkých e, technických e, rokovaniach a teda tri politických trialógoch. Ja teraz nadchádza hlasovanie politický balíček, veľký kompromis medzi Európskym parlamentom a radou ministrov o označovaní potravín budúcnosti. No, toto nariadenie by malo dať spotrebiteľom viac a lepšie informácie o potravinách na to, aby sa mohli lepšie rozhodovať pri nákupe. A to nie je všetko. Aj európska, európske potravinársky priemysel by mal z toho profitovať a, a právna istota, urávenie byrokracie a lepšia legislatíva. To sú naše ciele. A to je dôležité hlavne pre malé a stredné podniky. A treba si uvedomiť, že potravinársky sektor v Európskej únii od z 80% pozostáva z malých a stredných podnikov a súčasne toto označenie musí platiť pre každý druh potraviny a pre každý alkoholický nápoj od základných potravín až po e, polotovary. No a a preto označenie ako v podobe semafora nie je vhodné, pretože to nie je vhodné pre základné potraviny. Napriek všetkým problémom, napriek všetkým politickým a ideologickým rozdielom v parlamente, pred, napriek národnému egoizmu členských štátov, Súčasný kompromis je však dobrý. Alergény budú na prvý pohľad jasne rozoznateľné bude sa tiež hovoriť o pôvode rastlín, rastlinných olejov. Bude tiež označovaný pôvod bravčového mesa, kozieho mesa a hediny Ďalšie produkty označenie bude, bude závisieť, ako sa bude označovať pôvod napríklad pre mlieko a mliečne výrobky, a pre produkty, ktoré pozostávajú z, jednej, z, jednej, z, jednej, z jednej látky, a výrobky z mesa a tak ďalej imitáty eh, budú jasne označené na prednej strane a rovnaká vec platí aj pre patrí aj pre nejaké mesové zmesy, no a, a, a rovnako na eh, obale bude, že ak eh, niečo na obale bude zobrazené, tak to bude musieť byť aj v, vo výrobku. Platí to napríklad pre ovocie a jogurty. No a rovnako platí povinnosť udávať tých e, najdôležitejších e, živín a výživných látkov, látok na 100 ml mg. rovnako e, dátum zmrazenia rybieho mesa a mesa musí byť uvedená na obaloch a ešte ďalšie detaily. Avšak najdôležitejšie je, že všetky, všetky údaje musia byť čitateľné a pochopiteľné. Stanovili sme najmenšie, najmenší, najmenší rozmer písma a vyzývame komisiu, aby sme aby za, zriadili ďalšie ochranné veci, ako napríklad kontrasta a pozadia a farby písma. E, nebalené čerstvé e, produkty musia obsahovať informácie, avšak o alergénoch, avšak nie tie drahé analýzy o všetkých eh, živinách. Eh, Komisia to pôvodne chcela, ale eh, to by zničilo všetky národné a regionálne špeciality. Viedlo by to k nejakej mm, uniformnosti, uniformite v celej Európe. Teraz sme sa však dohodli, no a seriózni ochrancové spotrebitelia sú spokojní s výsledkom. Ja ďakujem teda všetkým zúčastneným, deňovým spravodajcom, komisii, hlavne komisárovi Dalimu za jeho vyjadrenia, ktoré no, dúfam, čo skoro povie a čím rozsekne ten gordický úzol, ktorý sa medzi nami vytvoril v rámci politických debát. No a ďakujem tiež veľmi maďarskému predsedníctvu, ktorému sa podarilo niečo, čo sa už, čo už takmer nikto neočakával. Objavili takmer kvadratúru kruhu a dokázali dospieť k dohode v tejto problematike. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. No a slovo teraz dostáva pán minister Savický v mene rady. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, vážení poslanci a poslanky Európskeho parlamentu, je to pre mňa veľká čest, že sa môžem zúčastňovať na dnešnej debate zatvárame tam 4 roky diskusí a rokovaní o informáciách pre spotrebiteľov. Je to diskusia, ktorá sa skutočne týka základných práv spotrebiteľov na informácie. Diskusie neboli jednoduché, ale výsledok je hodný v našich snách a, úsilia. nariadenie prináša výhody pre spotrebiteľov. Je to dôležitý krok na to, aby sme zaručili, že potraviny nakúpené v Európskej únii budú obsahovať eh, jasné, čitateľné, praktické informácie. Naše rokovania skončili úspechom vďaka konštruktívnemu prístupu Európskeho parlamentu. Rád by som chcel poďakovať eh, spravodajkyni pani Renáte, Renate Zomer, s a všetkým ostatným, ktorí prispeli eh, k príprave správe, o ktorej hovoríme. Rovnako chcem poďakovať eh, prechádzajúcim predsedníctvam, bolo ich 6. Ich práca vydlažila cestu k prijatiu kompromisného balíčka, respektíve dúfam, že zajtra bude prijatý. Nemám žiadne pochybnosti o tom, že nariadenia a regulácie uvedené v dokumente umožnia spotrebiteľom eh, lepšie informovanejšie a cieľene sa rozhodovať pri nákupe potravín a súčasne nebudú komplikovať život spoločnosti na trhu. Všetky tri strany sa dohodli na kompromisoch v tých najdôležitejších otázkach označenia budú jasné, pretože bola stanovená minimálna výška písma. Obaly potravín budú musieť obsahovať informácie, o obsahu, a ďalej sú tu povinné informácie o alergénoch, nebalené potraviny, ktoré predávajú výrobcovia priamo spotrebiteľom, a bude podliehať pravidlám, pri sprísneným pravidlám v členských štátom, štátoch, aby sme nezaťažovali veľmi malé a stredné podniky v kontexte označovania nebalené potraviny a manuálne produkované potraviny alebo potraviny produkované v malých eh, množstvách eh, sú vyňaté z podpovinnosti uvádzať eh, informácie na obaloch. No a všetky informácie budú musieť byť dostupné pred momentom predaja alebo kúpy. Dosiahli sme tiež kompromis v troch ďalších otázkach súvisiacich s označovaním. Komisia na nich ešte stále pracuje. Týka sa to alkoholických nápojov, pomenovania krajiny pôvodu a informácií o prítomnosti izomérov trans, transfigurovaných eh, nenasýtených kyselín, No a nariadenie vstúpi do platnosti 3 roka od prijatia, no ale uh, tiež môže predložiť vlastné legislatívne závery pani predsednička, dámy a páni. To nariadenie prináša mnohé výhody pre spotrebiteľov. Zvyšuje to mieru transparentnosti a keďže označenia budú jednoduchšie, tak to tiež pomáha zvýšiť dodržiavanie práva EÚ pre polské predsedníctvo dôležité, aby tento legislatívny akt vstúpil čo najrýchlejšie do platnosti potom, čo právnici overia dokument, tak rada ho príjme začiatkom oktobra. A to znamená, že v úradnom vesníku eh, by mohol byť zverejnený do konca oktobra tohto roka. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán minister. A teraz dávam slovo pánu komisárovi. Vážená pani predsedajúca, vážené, vážené poslankyne, vážení poslanci, viac než pred tromi rokmi v roku 2008 v januári komisia schválila svoj návrh nariadenia o e, informáciách o potravinách pre spotrebiteľa. Teraz konečne dospievame k záveru o tomto veľmi dôležitom E, nariadenia. Ja som vďačný najmä pani spravodajkyni Somer za jej skutočne veľké nasadenie, s ktorým hľadala kompromis pred radou. A tiež by som chcela poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za veľmi plodnú účasť. No a v neposlednom rade by som chcel poďakovať aj maďarskému predsedníctvu a ostatným predsedníctvam, ktoré pred ním sa snažili dosiahnuť kompromis, ktorý bol priateľný pre celú radu. Som veľmi rád, že parlament e, zdieľa víziu komisie v tom, že sa e, tiež snaží vytvoriť všeobecný rámec informovania o potravinách, e, ktorý kladie na prvé miesto spotrebiteľov. V tomto kontexte by sme sa mali ubezpečiť, že náš prístup k informáciám o potravinách je tak dostatočne flexibilný, ako aj taký, aby dostatočne zohľadňoval budúce, budúci vývoj a zmeny Ja by som chcel zdôrazniť niekoľko e, základných e, bodov. V prvom rade e, chceme zaviesť minimálnu veľkosť písma. Toto zlepší čitateľnosť označení potravín, pričom jednou z hlavných sťažností v tejto oblasti je práve veľkosť písma. Po druhé, povinné informácie o výživovej hodnote poskytnú spotrebiteľom informácie, na základe ktorých sa budú môcť rozhodovať podľa svojich osobných preferencií alebo stravovacích potrieb. Po tretie, informácie o akýkoľvek prísadách e, spôsobujúcich alergie alebo možné ochorenia. E, tieto informácie zabezpečia lepšiu ochranu zdravia spotrebiteľov, pričom e, chceme zdôrazniť alergie v tom zozname prísad, pričom spotrebitelia si budú na základe týchto informácií môcť lepšie vyberať. Ďalej bude povinné označovanie pôvodu, na základe čoho sa budú môcť spotrebitelia lepšie rozhodovať Ehm, no a celkový cieľ je dať spotrebiteľom zmyslu plné informácie. Kompletné pravidlá e, spracúva e, spolu so mňou aj komisár Čološ zodpovedný za polnohospodárstvo a premietneme ich do vykonávacích pravidel. Hoci nová legislatíva zlepšuje e, situáciu pre spotrebiteľov a e, celkovo e, aktérov e, v potravinovom reťazci, je mi ľúto, že boli vypustené niektoré veľmi dôležité klauzuly. Znižuje sa tým napríklad e, výhoda e, uvádzania nutričných informácií pre spotrebiteľov. Teda e, uvádzanie výživových hodnot je dobrovoľné, ale domnievame sa, že akékoľvek takéto informácie sú krokom vpred je možné túto vec otvoriť a zmeniť v budúcnosti. Tiež mi je ľúto, že alkoholické nápoje boli úplne vyňaté z povinnosti uvádzania e, tak e, e, prísad, ako aj vyživových hodnot. Ja si myslím, že spotrebitelia majú právo na, na korektné informácie aj pre konzumácii alkoholických nápojov. A ja by som chcel sa snažiť, aby v budúcnosti sme tento nedostatok napravili. A ďalej štyri veci tam boli doplnené, o ktoré požiadala buď rada alebo parlament. V prvom rade deklarácia komisie o informovaní e, o spôsobe porážky zvierat. Tu e, parlament e, konštatoval, že európsky spotrebitelia majú záujem o implementácie európskych pravidel pre blaho zvierat, teda zaujíma ich, akým spôsobom došlo k porážke daného zvieraťa. A hoci Um, a, a navyše táto otázka má e, osobitnú citlivosť pre niektoré skupiny v našej spoločnosti. Takže um, to je jedna vec. Ďalej informácie o, um, o, e, o umrtvení zvierat pred porážkou tiež budú uvádzané a to je informácia, na základe ktorej, ktorej sa spotrebiteľa tiež e, môžu rozhodnúť. Po druhé, deklarácia komisie o aspartame, uh, kde uh, na základe formulára z roku 2011 komisia požiadala EFSA, um, o komplexné preskúmanie dopadov Aspartamu F sa ten, túto žiadosť akceptovala a očakáva sa, že vedecké, e, vedecké výsledky budú k dispozícii v septembri roku 2012. Komisia by mala zabezpečiť e, aj to, že F sa zváži e, účinok Aspartamu na tehotné ženy. A ďalej vo svetle stanoviska agentúry F sa komisia zváži, či je potreba pres, prehodnotiť súčasnú legislatívu Aspartame, ak to bude potrebné tak budú podniknuté príslušné, príslušné právne kroky, napríklad dôjde k smene maximálnych povolených úrovní, respektíve povinnosti o uvádzaní informácií na obaloch. Po tretie, deklarácia komisie o klasifikácii e, potravinových farbiv. Teda celkovo ide o vyjadrenia o farbivách. Tu tiež sa e, očakáva výsledok technického skúmania v roku 2012, pričom e, sa budeme snažiť vypracovať e, definíciu farbív alebo farbivových potravín. A a zároveň e, zvážime možnosť úpravy informovania o týchto potravinách. Po štvrté, e, vyjadrenie komisie o potravinách e, vopred balených pre priamy predaj. Tu ide o, o otázku hygieny a o poskytovanie informácií o tom, že potraviny boli vopred zabalené pre priamy predaj a celkovo ide o súčasť balíčka súvisiaceho s hygienou potravina. ďalej by som chcel vykonať následujúce konštatovanie. Komisia Mm, vyhlasuje, že je e, proti e, zmyslu nariadenia 182 e, lomeno 11, ktoré, ktoré stanovuje pravidlo, pravidlá uplatňované členskými štátmi a komisiou v zmysle článku 5 odseku 4 a odseku 2b systematickým spôsobom. V zmysle tohoto komisia musí reagovať na špecifickú potrebu Eh, uplatňovania základných princípov, pričom eh, komisia môže uplatniť implementačný akt, pokiaľ nebude poskytnuté žiadne stanovisko. Vzhľadom k tomu, že ide o výnimku eh, zo všeobecného pravidla v zmysle článku 5 odseku 4 a odseku 2b, nie je to možné e, vnímať ako diskrečnú právomoc e, e, legislatívneho orgánu. Treba to však interpretovať osobitným spôsobom a musí to byť odôvodnené. Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, poslanci, popri tomto všetko musím povedať, že kompromisný balík, o ktorom zajtra budete hlasovať, je veľmi významným krokom vpred v oblasti informovania o potravinách. Gra- Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Teraz e, rečníci za jednotlivé politické skupiny, pričom začneme skupinou EPP, e kde dostáva slovo pán Líze na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Najprv blahoželám spravodajkyni pani Zomerovej a ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri príprave e, tejto správy komisárovi Talimu a maďarskému predsedníctvu. Sledoval som tento proces e, legislatívy e, veľmi pozorne. Boli tu rozličné záujmy, ale myslím si, že výsledok je dobrý. Spotrebiteľovi poskytneme lepšie, jasnejšie informácie, ale v žiadnom prípade mu nebudeme predpisovať, čo smie jesť a čo nie. Chcel by som z, vyzdvihnúť predovšetkým dohodu v súvislosti s imitátmi. Pre nás bolo veľmi dôležité, e, aby sme ukázali, že e, sa e, predkladajú ľuďom určité produkty, ktoré však nie sú potravinami E, pokiaľ sa v týchto potravinách nachádzajú nejaké iné e, prvky, tak to musí byť jasne označené. E, pokiaľ by sme použili označenie imitát, firma by sa mohla ohradiť, že ide o inovatívny produkt, ale pokiaľ sa tam uvedie zloženie, tak eh, to znamená, myslím si, značné zlepšenie. To znamená, že spotrebitelia nie sú už ďalej zavádzaní a takisto to pomôže aj farmárom, aby eh, získali lepšie ceny za svoje produkty, napríklad mlieko. Je veľmi dôležité eh, povedať, že sme zabezpečili lepšiu čitateľnosť a Takisto sme zohľadnili malé a stredné neveľké podniky. Myslíme si, že aj e, malá e, pekáreň e, musí mať možnosť e, sa presadiť e, na trhu. Takže ďakujem ešte raz a srdečne blahoželám. Ďakujem. A v mene socialistov a demokratov pani Vilmotová 2,5 minúty. Ďakujem, predsednička. Ja som veľmi rada, že po rokoch tvrdej práce teraz robíme veľký krok správnym smerom a budeme informovať spotrebiteľov o tom, čo obsahuje jedlo, ktoré jedia. No, bohužiaľ, zdá sa, že sme zabudli na to, že toto nariadenie je o informáciách pre spotrebiteľov. Množstvo lobbystov potravinárskeho priemyslu je absolútne nevydané. Minuli veľa peňazí na to, aby zastavili transparentné označovanie, ale e, Zistili sme mnohé a vybojovali sme mnohé pozitívne výsledky, napríklad označovanie krajiny e, pôvodu, e, ktoré platí pre viacero druhov mesa, a tak ako to už platí dotera, platilo doteraz pre hovedzie meso a, a ovocie a zeleninu. No a rovnako chceme legislatívu o, o, o spracovanom mese do dvoch rokov. A napríklad hovoríme máme spracované kuracie meso a hovoríme, že je z Anglicka, aj keď to kura pôvodne pochádza z Thajska. No a transfigurované nenasytené e, kyseliny sú súčasťou e, mnohých potravín a vedú k mnohým problémom ako e, srdcovo choroby, neplodnosť alebo Alzheimerovú chorobu. No a naša skupina bude za celoplošný zákaz týchto kyselín, tak ako v Dánsku a Rakúsku. No a rovnako som rada, že sme sa dohodli na označovaní všetkých rastlinných olejov. Teraz spotrebitelia uvidia, keď sa, či sa využije palmový olej, bude sa vytvárať tlak na výrobcov využívať olej za udržateľných, udržateľných zdrojov. No, jednu vec sme e, nepresedili a ja myslím, že ak chceme bojovať proti e, problémom ako obezita, cukrovka a iné, tak potrebujú spotrebitelia informácie, aby dokázali e, sa rozhodovať zdravšie. Ja dúfam, že súčasný systém sa bude, bude aj naďalej používať, ako napríklad ten systém semaforu a čoraz viac výrobcov a predajcov ich bude používať. No a nezabúdajme na to, že toto je prvýkrát, keď v rámci európskeho práva bude povinné označovanie a preto spotrebitelia budú mať príležitosť vidieť, koľko e, soli, cukru a tuko obsahuje, obsahujú potraviny. A zajtrajšie hlasovanie bude znamenať skutočný pokrok pre označovanie potravín a my budeme aj naďalej sa snažiť o rozhodnutia v prospech spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Teraz v mene ALDE pán Gebrandy na 1,5 minúty. Voorzitter, laat ik beginnen met mevrouw Sommer. Mm, pani predsedajúca, ja by som chcel začať tým, že poďakujem pani Somer, ostatným ťaňovým spravodajcom a maďarskému predsedníctvu za ochotu dospieť k tomuto kompromisu v druhom čítaní. Ja sa domnievam, že tu Eh, teraz eh, vykonávame jeden veľmi veľký krok pre 500 miliónov spotrebiteľov v Európe, eh, pretože sa snažíme otvoriť a sprehľadniť informácie o potravinách na ich obaloch. My nechceme predpisovať spotrebiteľom, čo majú a čo nemajú jesť. Chceli by sme im však dať informácie, na základe ktorých by sa samotný spotrebiteľ mohol rozhodnúť, či to, čo si kupuje, chce jesť alebo nie. To, to súvisí aj s tým, že napríklad na, na školách bude treba venovať e, pozornosť e, určité, určitej forme výuky o tom, čo sú a čo nie sú zdravé potraviny, ale to je v podstate otázka e, výuky a prevencie. My musíme zariadiť to, aby na obale alebo na etikete bolo dostatok informácií, pretože veľmi často sa stáva, že napríklad Mm, pri, v, prípade, eh, v prípade olejov eh, rastlinného pôvodu v tam môžu byť skryté oleje, ktoré sú, povedzme, získavané neudržateľným spôsobom. Spotrebiteľ sa to nikdy nedozvie, nemôže sa rozhodnúť, či si takýto olej kúpi. E, to isté platí pre e, tuky, e, ktoré už boli spomenuté. No a ja som si všimol, že pán komisár čítal svoj príspevok z iPadu a ja dúfam, že takto sa nové technológie dostanú aj do sféry informovania spotrebiteľov, teda že nebudú spotrebiteľa závislí len od tých etiket a papierových obalov. Gruppo... Ďakujem pekne. A teraz za skupinu zelených dostáva slovo pán Šliter na dve minúty. Eh. Teraz sú ale konečne ukončené a myslím si, že situácia sa tým podstatne zlepšila ale máme tu tiež e, čiastočne príležitosť nájsť rýchle riešenie pre spotrebiteľov. Napríklad e, e, alkoholová lobby, tej sa podarilo proste zabezpečiť to, že alkohol je z tejto sféry vyňatý. Kto z vás nepozná účinok alkoholu? Myslím si, že to pozná každý. Alkohol obsahuje mnoho kalórií a veľa cukru Pokiaľ na e, obale je napísané e, čučoriedky, tak tie čučoriedky musia byť e, vo vnútri toho balenia. Alebo pokiaľ ide o marhule alebo marcelán, marcipán, u kureniec platí to isté. Označenie krajiny pôvodu považujem tiež za veľmi dôležité. Spotrebitelia nechcú, aby boli e, tieto e, živočichy transportované na dlhých e, trasách. Takisto musíme zohľadniť nanotechnológiu, ďalej transtuky, aj označenie tejto zložky by sme radi presadili. Pokiaľ ide o transtuky, je dôležité ich eh, označiť na eh, štítkoch. Čo sa týka vegetariánskej stravy, eh, takisto musí byť patrične označená, aby to poslúžilo spotrebiteľovi v celej Európe Ďakujem pekne teraz za ECR. Dostáva slovo pán Stevenson na jednu minútu. Ďakujem pekne. Predsednička, ja som veľmi rád, eh, že Rada, Parlament a Komisia dosiahli konzenzus a kompromis, eh, pretože mali sme veľmi rozdielne postoje na začiatku a bolo by uh, skutočne nešťastie, keby táto trojročná práca, za ktorú musíme na tej somer poďakovať, um, by uh, skončil tak neúspešne ako tie moderné potraviny. No a dovolte mi povedať niečo k tomu, čo povedal komisár Dali a o porážke, o porážke, o porážke zvierat z ohľadom na určité náboženské tradície. A ako viete, to sa veľmi, tá výnimka sa veľmi zneužíva a mnohé milióny zvierat boli zabité týmto spôsobom. No a mesové produkty z týchto zvierat sa dostávajú e, do e, siete predajcov potravín. No a myslíme, že e, konzum spotrebiteľa musia vedieť, keď si kupujú takéto potraviny. A ja som rád, že pán Dali povedal, že on vypracuje nariadenie o zdraví a pohode zvierat, ktorá sa bude zaoberať, ktoré sa bude zaoberať práve touto problematikou. Ďakujem. Ďakujem. A za prosím pani Liotard, 1,5 minúty. Pán Dali, ja som vám priniesla koláčik, pýtate sa možno prečo, ja poviem preto, lebo e, dnes sú narodeniny ovce Doli. Uh, posmrtne, ale predsa oslavuje 15-ročné e, výročie, zomrel v roku 2003. Um, dá sa povedať, že um, Podobne ako doly, e, množstvo e, klonovaných zvierat e, zomiera predčasne, takže to, koľko sa doly dožila, tak to je celkom zaslúženia hodný vek. Každopádne teraz po týchto mnohých rokoch od tohto prvého klonovacieho pokusu stále nemáme legislatívu, ktorá by upravovala, ako sa bude nakladať s mesom sklonovaných zvierat a um, je v podstate možné takéto meso predávať na trhu bez akéhokoľvek označenia, tým pádom spotrebitelia absolútne nie sú informovaní a na etikete napriek tomu je čo? No, v súčasnosti tam vôbec nie sú uvádzané e, nenasýtené kyseliny, ktoré sú škodlivé pre zdravie. E, výrobcovia e, môžu uvádzať e, hmotnosť iným spôsobom, než je to nao- naozaj. Teda to sa týka čerstvého mesa, nie vopred baleného mesa alebo mlieka alebo ostatných produktov. Takže e, tento problém sa neobjavuje úplne všade. Žiadne viditeľné informácie spotrebiteľ nedostáva o energetickej hodnote, e, tukoch, cukroch, e, soliach. Toto je kde si vzade, vzadu na obale. Ďalej sa Európa rozhodla, že nebude informovať o spôsobe o spôsobe porážky zvierat. Tu sa odlišuje holandská legislatíva od európskej, ale domnievam sa, že e, nové pravidlá označovania e, potravín e, v deň narodenín ovce doly si nezaslúžia až takú oslavu, ako im možno teraz venujeme. Ďakujem a za frakciu Európa Slobody a demokracie pán Rossi, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, milé kolegyne a kolegovia. Boli sme vlastne za tento text, ktorý sme schválili po prvom čítaní. Spravodajkyňa bola síce veľmi angažovaná, e, teraz napriek tomu, že to bolo zamietnuté. Momentálne sa nachádzame v druhom čítaní. Krajina pôvodu už nie je obligatórne predpísaná. Myslím si, že je to e, proti našim podnikom. Tieto podniky chcú e, vyrábať, chcú vytvárať pracovné miesta v Európe. Rada a komisia rokovali, dospeli sme k určitým pokrokom, ale vzhľadom na očakávania európskych občanov ešte treba mnoho urobiť. Ešte dôležitejšie je, aby sa urobili e, národné E, opatrenia. Reštriktívna národná norma nezíska pravdepodobne kvalifikovanú e, väčšinu. Liga Norci myslí, že e, to je niečo, čo je potrebné pre spotrebiteľa, dôležité pre spotrebiteľa, pretože spotrebiteľ musí vedieť, čo kupuje, takže my sme proti. Ďakujem a teraz za nezaradených pani Roc. Ďakujem, predsednička, komisár. Ďakujem spravodajkyni tiež. A spotrebitelia majú právo očakávať informácie, ktoré budú správne. Nutričné informácie sú pre spotrebiteľov nevyhnutné a štandardy kvality, ktoré dodržiavajú potraviny, sú dôležité pre výber a spotrebiteľov a je, je rovnako ich bezpečnosť. To všetko sú dobré veci, ktoré vyplynuli zo správy. Avšak ja by som chcela zdôrazniť e, jednu konkrétnu oblasť, kde ešte mám isté pochybnosti a to je vo vzťahu e, k označovaniu krajiny pôvodu. My súhlasíme s koncepciou, ale mám výhrady k možnému dopadu na obchod. V Severnom Írsku miestny obchod už e, použí, ako môže, označovanie krajiny, označovanie krajiny obchodu môže byť použité ako protekcionistické opatrenie. Malo to negatívny dopad na obchod a producenti a spracovateľia týmto trpia a viem, že toto je tiež dôvodom obav členských krajín, ktoré eh, na úrovni rady túto obavu vyjadrili. A ja chcem eh, vyzvať komisiu, aby sa vyjadrila, eh, vykonala dopadová štúdia o všetkých o dopadoch legislatívy na označovanie produktov a potravín, hlavne s ohľadom na krajinu pôvodu. Ďakujem. Dostávame sa k ďalším prihláškam do diskusie. Začíname s pani Ajuzo, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. E, pani Somer, teda predkladateľka tejto správy, predsedníctvo e, Maďarská komisia dospeli k dohode o tomto nariadení, ktoré je veľmi dôležité pre informovanie spotrebiteľa. Ja by som chcela všetkým skutočne srdečne poďakovať, pretože ako spotrebiteľia logicky chceme dostávať informácie, ktoré sú vyčerpávajúce o všetkom, čo jeme, čo konzumujeme. A tieto informácie na obaloch popri tom nie sú zas tak jednoducho definované definovateľná, nie je to zase taká jednoduchá oblasť. Takže treba nájsť nejakú rovnováhu, rovnováhu medzi nákladmi a prínosmi, pretože ne, nesmieme zabúdať na to, že informácie, ktoré sú poskytované na obaloch, skutočne môžu byť nekonečné, môžu znamenať e, dodatočné náklady a niekto tie náklady musí, musí zaplatiť. Čiže ak, ich, ak nechceme, aby to zaplatil e, spotrebiteľ, tak to možno zaplatia tie malé a stredne veľké podniky, ktoré si nebudú môcť dovoliť e, platiť náklady, povedzme, na preklad týchto informácií, rovnako ako veľké podniky podniky. Nesmieme tiež zabúdať na to, že informácie musia byť vyrovnané a ja sa domnievam, že v tomto prípade sa podarilo dosiahnuť túto rovnováhu a môžeme byť spokojní, pretože pokiaľ ide o označovanie krajiny pôvodu, napríklad tam sa očakávalo, že, alebo teda pôvodne, to, e, pôvodne sa očakávalo, že by mohlo e, spôsobiť istý zmetok, keby takáto informácia bola na produktoch a bolo by to pomerne komplikované al, a, a najmä, najmä v prípade, kde produkty sú zložené z viacerých, e, z viacerých e, zložiek a ingrediencií, ktoré pochádzajú z rôznych krajín. Takže e, ja si myslím, že to riešenie, ktoré je teraz na stole, tak môže viesť k určitým problémom aj pre podniky z hľadiska administratívy, aj k určitým ekonomickým komplikáciám. No, každopádne chceme, aby spotrebiteľ dostal jasné informácie, takže toto treba ešte dopracovať. No a ja neviem, ako sa bude, či sa vôbec niekedy táto legislatíva bude uplatňovať na alkoholické produkty, lebo tie boli teraz vypustené a <laughs> iste každý vie, že alkoholický e, produkt má určité kalórie a to je taká informácia, ktorá zrejme je všeobecne známa, ale je smola, že to vypadlo. No a e, ja teda v konečnom dôsledku chcem najmä poďakovať pani spravodajkyni za to, že dos- dosiahla tento kompromis. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, dostáva slovo pán Dekastro na minútu 30. Ďakujem pekne. Pani predsednička. Ďakujem. Pani predsednička, pán komisár, milí kolegovia, táto správa o informácii o potravinách je veľmi dôležitým novým krokom, predovšetkým v súvislosti s novým cieľom a síce ochranou spotrebiteľov. Ďakujem pani spravodajkyni, pani Somerovej, všetkým tieňovým spravodajcom, predovšetkým e, tieňovej spravodajkyni mojej politickej skupiny. Európa musí hľadiť do budúcna s dôverou a tu potrebujeme potrebné e, nástroje na ochranu. E, čaká nás druhé čítanie. Dochádza tu k určitému redimenzovaniu toho, čo bolo schválené počas prvého čítania. Očakávali sme však niečo viac, predovšetkým čo sa týka štítkovania, čo sa týka e, krajiny pôvodu, ako aj ďalších dôvodov, tých, e, ďalších e, možností týkajúcich sa ozna- bližšieho označenia sortimentu. Je to niečo, čo si želajú mnohí spotrebitelia v Európe. Zároveň musíme poukázať na to, že čo sa týka povinného štítkovania tento cieľ nebol mimoriadne stižiadostivý pokiaľ ide o výrobky, ktoré napríklad pozostávajú iba z jednej zložky. V prílohe 11 sa e, uvádzajú e, niektoré e, produkty, ktoré sú vyňaté, napríklad králičie meso. Nechápeme, prečo je tomu tak. Chceme určitú transparentnosť. Cesta bola ukázaná a myslím si, že bude dobre, pokiaľ budeme sledovať túto cestu ďalej, aby sme sa dopracovali k dobrým výsledkom. A teraz dávam e, slovo pani Rís. Po troch rokoch burlivej diskusie máme konečne toto nariadenie na konci fázy. Chcem spomenúť jednu vec, a to je uvádzanie krajiny pôvodu. Je to veľmi dôležité aby sme mohli uprednostňovať domáce výrobky, potom uvádzanie alergénov. Na druhej strane zase, pokiaľ ide o priemyselné výrobky, vezme tuky a podobne, uvedomujeme si, aké škody môžu vzniknúť komisia by mala zájsť troška ďalej. Musíme tu vytvoriť novú dimenziu. Je to niečo, čo, po, čo poškodzuje mnohých ľudí v Európe. Teraz Pani Görling, na jednu minútu. My congratulations to Dr. Som. Ďakujem, ja by som takisto chcela poďakovať pánu doktorovi Somersovi. Myslím si, že um, dá sa, že sme to dlho čakali ja som tu v podstate len uh, od minulých volieb, takže vám sa to asi zrejme zdalo veľmi dlhú dobu, kým to prišla. Ja som Vítam tento balíček, ktorý vlastne by mal vniesť väčšiu transparentnosť do označovania e, potravín pre e, krmiv máme stovky tisíc e, rôznych e, výziev a listov od mojich e, voličov z volebnom období, z volebnom obvode. Samozrejme, že nikto nie je na 100% spokojný. Myslím si, že máme za sebou množstvo dobrej práce vo viacerých oblastiach. Máme jasnú cestu hľadiska označovania krajiny pôvodu. O tomto sa veľmi veľa diskutovalo, ale myslím si, že kompromis na stole je veľmi dobrý. Čo sa týka vyživových hodnôt na, balíku, na balení, je veľmi dobrý, takisto užitočnejší a je viac štandardizovaný a takisto je aj čitateľný, takže je to určite veľmi dobré a bude si to výrazné prispieť výrazný príspevok e, zdraviu verejnosti v Európe. Predseda, ďakujem pekne pani Girling. Teraz na jednu minútu má slovo pán Skota. Grazie, signor presidente, cari colleghi. Consuma... Pán predseda, milí kolegovia, e, Spotrebiteľ je v podstate kľúčovým slovom v celom te, celej tejto správe. Veľmi často na toto zabudame, keď prijímame takéto rozhodnutia. To znamená, že poskytovať lepšie a správnejšie informácie eh, spotrebiteľovi je veľmi dôležité. Je dôležité než, dôležitejšie než čokoľvek. Eh, takže takisto sa tu hovorí o označovaní krajiny pôvodu, ale čo sa týka mm, krmív, Takisto je veľmi dôležité poskytnúť e, označenie pôvodu z hľadiska krmiv. To je to dôležité v prípade potravín, a prípadne je to ešte dôležitejšie. Je potrebné by na zabezpečiť vysledovateľnosť e, pôvodu e, krmiv. Takisto aj je potrebné zabezpečiť dosť e, slušné, dobré informácie, ktoré zároveň nesmú byť nesprávne. Niekedy informácie môžu v podstate um, ovplyvňovať konkurenceschopnosť výrobku a keď je menej informácií, tak niekedy má e, spotrebiteľ pocit, že je to menej hodnotný výrobok a podobne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz uh, Pani Delange na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcela poďakovať spravodaj zástupcovi Pavdakinis, eh, pretože spotrebitelia budú lepšie informovaní po tejto spernici. Ale chcela by som urobiť iba jednu pripomienku, ktorá sa týka um, výrobokov. Toto napríklad eh, by mala byť eh, sírová pizza, ale keď sa pozriete na detaily, na zadnej strane, tak je tam uh, ajdamský sír, ale v podstate nie je to ajdamský sír, je tam akási zmes sírov a rôznych uh, jedlých tukov, takže dobrú chuť vám prajem z takejto píci. To znamená, že musíme zabezpečiť E, aj dobré označenie toho, akým spôsobom sa označuje ten e, náhradný produkt. Lebo na obrázku to vyzerá, áno, krásna pizza, ale v podstate tam by malo byť napísané na vrchu, že respektuje, keď sa tam uvedie, že je to pridan, s prídavkom rastlinného oleja, to ešte neznamená, že spotrebiteľ tomu rozumie, že to je ten olej tam na miesto syra. Takže je potrebné, aby spotrebiteľ vedel, že čo dostane v takomto balíčku. A myslím si, že toto je kompromis a uvidíme, čo bude na strane dodržiavania tejto legislatívy. To bude predstavovať veľmi prísne kontroly inšpekcie v členských štátoch a pán komisár, budete musieť na to byť pripravení. V najbližších rokoch sa budeme potom pýtať komisie, že či sleduje, akým spôsobom sa táto legislatíva dodržiava, pretože keď sa povie v legislatíve, že to má byť na balení a keď je tam uvedené, že sír, tak má tam byť vo vnútri vnútri sír. Takže budeme vás ehm, sledovať a dávať vám úlohy, aby ste to kontrolovali. A keď toto nedodrží, tak budeme žiadať, aby ste postupovali tvrdo. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pani Westlund. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som tiež súčasťou tých, ktorí sú potešení z toho, že už teraz máme povinné označovanie každého mesa a hlavne pôvod každého mesa. Je to dôležité pre spotrebiteľov, je to dôležité pre množstvo ľudí, takisto je to dôležité aj pre polnospodárov. Napríklad v mojej krajine sú vyššie normy ako v iných Myslím si, že preto je veľmi dôležité, aby vedeli, že nemusia konkurovať s lacnou konkurenciou za neférových podmienok. Takže je to určite lepšie pre spotrebiteľov, aj pre zvieratá, aj pre životné prostredie. Ďalej povinné požiadavky pre označovanie pôvodu boli rozšírené na viaceré výrobky. Už e, sme tu počuli predtým e, stanovisko pani Vilmot predtým a to je, prav, je to správne stanovisko. A naozaj, že spotrebitelia potrebujú lepšiu informáciu, takisto informácie, ktoré sa dajú ľahšie čítať. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť to v blízkej budúcnosti. Avšak sú takisto aj určité veci, ktoré sa nám nepáčia, takisto transtuky, tie by takisto mohli byť označené, e, by mohol byť nejakým spôsobom aj e, nejakým spôsobom nahradiť prípadne tieto výrobky a e, úplne ich odstrániť. Takisto je veľmi dôležité pre mňa aj označovanie nanomateriálov, ktoré sa vyskytujú, takže to pre mňa je veľmi dobré a takisto vítam aj to, že už nemusíme uvádzať obsah pre na 100 ml či 100 gramov takže sa môže sportoviteľ lepšie rozhodnúť. Predseda, ďakujem pekne, pani Westlund. A teraz na jednu minútu pán Tremosa Bacelis. Moltes gracias, senyor president. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme. Tento pozmenujúci návrh 137 sme podporili so 40 kolegami, sa týka jazyku v označovaní a má rešpektovať rozmanitosť jazykov v EÚ. Taktiež má rešpektovať právo občanov na to, aby boli informovaní svojej materčine. Dokonca, ak aj táto materčina ešte nie je oficiálnym jazykom EÚ. Vlastne rozmanitosť v EÚ tiež znamená, že milióny európskych občanov majú ako svoju materčinu jazyk, ktorý nie je uznávaný v tomto parlamente. V prípade Katalánska je to skutočnosťou, že Tisícky závodov využívajú katalančinu na označovanie svojich výrobkov. Robí sa to už niekoľko rokov a milióny európskych e, spotrebiteľov to vítajú. Pri tomto nariadení môže niekoľko e, členských štátov využiť článok 15.21 a zakázať jazyk, ktorý nie je oficiálnym jazykom. Ja dúfam, že Európska komisia vyrieši ten, túto otázku a rozpili moje obavy. Ďakujem. A teraz pán Ousky. Thank you. Thank you, Ďakujem, pán predseda. Ja som z tých kolegov, ktorí sú spokojní s výsledkom dosiahnutého kompromisu. Chcel by som zablahoželať a poďakovať pani spravodajkyni za výsledok jej práce. Veľa sa hovorilo o krajine pôvodu, najmä u čerstvého mesa a mne to prišlo také troška zábavné, aký dokážu by byť európsky a ako naše európanstvo mizne v momente, keď si máme kúpiť kus mesa. Ale ja osobne s tým nemám problém a ja viem, že je to často aj požiadavka našich občanov. Niektoré návrhy, ktoré tu boli, predpokladali, že každý občan EÚ je hlupák a musí byť neustále vychovávaný a poučovaný. Som rád, že sme sa dohodli na priateľnej veľkosti písma, pravdepodobne bude musieť byť dostatočne veľké v rámci možnosti veľkosti obalu a v rámci možností našich spotrebiteľov. Tiež sa domnievam, že niektoré razantné zmeny vo finále spotrebiteľov zaťažia, ale to sa dalo očakávať, takže ja považujem tento výsledok za úspech a budem zaň hlasovať. Ďakujem. A teraz pán Nutal. Vy viete najlepšie o všetkom, od, od e, globálneho oteplovania po označovanie potravín, ale nie EÚ. Spotrebiteľ si určí, čo chce čítať a samozrejme sú rôzne druhy označovania, ktoré diktujú zdravý rozum, či je to nutričná hodnota a podobne ale táto správa zachádza nad rámec zdravého rozumu. Predstavuje náklady, ktoré sa potom dostanú na plecia spotrebiteľov a to bude najmä nebezpečné v čase ekonomickej krízy. A chcem zopakovať, v každom prejave to robím, my že Spojené kráľovstvo a jeho parlament je známy ako parlament, otec parlamentov a chcem povedať, že toto je ďalšia vec a ďalšie rozhodnutie, ktoré sa má prijať na úrovni národných štátov. Ďakujem veľmi pekne, pán Nutal. A teraz dávam slovo pánu, pánovi, pani Tyson. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, predseda, milí kolegovia, toto nariadenie konečne poskytne spotrebiteľom tie informácie, ktoré sú potrebné, aby sme mohli zdravo žiť. Je to krok vpred a je to povinnosť, ktorá platí pre všetkých a ktorá obsahuje informácie, ktoré sa týkajú nielen ochrany zdravia. Sú tam informácie, ktoré E, sú veľmi dôležité, je uvedená aj veľkosť písma, je to e, konečne máme teraz také, taký predpis, e, ktorý je použiteľný a takisto aj remesla dostali svoj priestor, inak by to nebolo možné. Ďakujem za podporu udržania súčasného režové, rečového, jazykového režimu, pretože čo by pomohlo spotrebiteľom, keď má právo, ale nedostane tie informácie. Chcem zdôrazniť aj, že sú rôzne ciele. Na jednej strane e, máme e, tie túžby a na druhej strane je tu možnosť spätného vysledovania a nesmieme zabúdať na túto alternatívu a Momentálne nie je vyriešená otázka pôvodu jednotlivých zložiek potravín. Budeme sa zaoberať tým, či je to možné. Ďakujem. A teraz pán Perejo, minútu. Áno, vždy, keď e, nastane kompromis, sa stiažujeme, ale ja si myslím, že by sme sa nemali až priveľmi tešiť na, e, z tohto kompromisu. Spravili sme krok vpred, najmä pokiaľ ide o označenie štítkom a pokiaľ ide o bezpečnosť, jasnosť informácií, ale e, mnoho vecí je ešte nevyriešených a chcem požiadať komisiu, aby nezabudla na otázku lehôd, pretože tu máme tak veľa otázok, ktoré sa týkajú zdravia a výživy, že by sme sa mali napríklad pozrieť na Dánsko, Španielsko a Austráliu ako na vzor. Kompromisy závisia aj od toho, ako budeme ďalej rozvíjať túto legislatívu. Chcem však vyjadriť svoju spokojnosť s tým, čo sme dosiahli, ale musíme dosiahnuť ešte viac. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne, pán Perejo. Na 1,5 minúty má slovo pani Okony. Ďakujem pekne. Chcem zdôrazniť dôležitosť práce pani spravodajkyne. Je dôležité, aby spotrebitelia mali k dispozícii na obaloch nevy, nevyhnutné informácie pre svoju kvalifikovanú voľbu výrobku. Všetky nevyhnutné informácie, preto sa teším kompromisu, pán Nuto odišiel, nesúhlasím s jeho analýzou. Nazdávam sa, že by sme sa mali tešiť z tohto kompromisu. Informácie budú čitateľnejšie o alergénoch napríklad, budú dostupné pre verejnosť. Ďalej chcem povedať, že je nepriateľné zmiasť spotrebiteľa predávať mu napríklad sír, v ktorom sa nachádza miesto mlieka rastlinný tuk. Je dôležité, že sa označuje krajina pôvodu, napríklad u kozieho syra. To musí byť povinné uvedené na obale. Takéto informácie umožňa lepšiu informovanosť spotrebiteľa. Je dôležité, aby sme mysleli na všetky podniky, ktoré sa musia systematicky pre, prispôsobovať novým predpisom. Ide o čas, ide o investície, o prispôsobenie sa. Je dôležité, aby sme ich nechali aplikovať, teda tieto predpisy bez zmien. Ďakujem. Ďakujeme na jednu minútu. Má slovo pani Verňu. Vážený pán predsedajúci, pán komisár, milé kolegyne a kolegovia, uplynuli tri roky, odkedy pracujeme na tejto otázke a pokiaľ ide o ten obrovský tlak potravinárskeho priemyslu, eh, mám naozaj radosť výsledku, ktorý sme dosiahli. Teším sa že sa bude označovať, sa budú označovať nutričné hodnoty, takže spotrebiteľ sa bude môcť rozhodnúť v prospech kúpy výrobku a týka sa to aj vopred balených liekov. Čitateľnosť informácií bude zabezpečená povinné informácie o pôvode o všetkých typoch mesa je naozaj s ním pokrokom a myslím si, že to sa to rozšíri potom na mliečne výrobky, na ryby a spracované meso. Ďalej je dôležité, aby tam alkohol nepatril, pretože mal by byť predmetom špecifickej regulácie. Mohli sme to dotiahnuť ešte ďalej, napríklad harmonizovaným nutričným označením na čelnej strane výrobku, ale je to už veľký krok pre informovanosť občanov. Ďakujem pekne. Slovo má na jednu minútu pán Tabadži. Vážené kolegyne a kolegovia, konečne máme k dispozícii smernicu na základe dosiahnutého konzenzu. Ja si myslím, že už je veľký pokrok to, že bude povinné označovať krajinu pôvodu v prípade vajíčok, mesa. Ale ľutujem, že sa nepodarilo e, presadiť všetky návrhy Myslím si, a myslia si to aj mnohé zdravotnícke organizácie, že by to mohlo, bolo mohlo pomôcť spotrebiteľom ku zdravému zdrav, stravovaniu sa, ku zdravo, zdravej výžive. Tak to navrhovali napríklad socialisti. Prečo pravica bola proti tomuto návrhu? Ja si myslím, že by to bolo bývalo veľmi dôležité práve pri určovaní a označovaní energetickej hodnoty, čo by bolo prispelo ku zdravej výžive. Ďakujem pekne, ďakujeme pekne pán Tabadi a slovo má teraz pán Tarabela na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár, kolegyne a kolegovia. v tejto problematike je menej viac. Zastávam názor, že by sme mali poskytovať lepšie informácie, informácie o krajine pôvodu. Ja sa chcem poďakovať pani spravodajkyni Zomer, že to zapojila do problematiky. Je to krok vpred, Týka sa to vajíčok, rôznych typov mesa a možno v budúcnosti budeme rozširovať pôsobnosť aj na ďalšie potraviny. Asi to neuspokojí všetkých spotrebiteľov, ale viem, aké ťažké bolo dospieť vôbec sem. Chcem požiadať komisiu, aby pripravila ďalšiu legislatívu. Nie je nutné uskutočňovať žiadne náročné štúdie aby sa to odvíjalo od určitého jednotkového množstva, čiže od gramov. Ďakujeme pekne, pán karabela, Milé kolegyne a kolegovia, dostávame sa k nášmu postupu aj, teda k spontánnym vyjadreniam. 13 sa prihlásili o slovo. No a zase meškáme, takže neudelím slovo všetkým 13, čo sa prihlásili o slovo. Takže vyzvem šiestich, aby sa ujali slova. A samozrejme budem prihliadať na politické skupiny a teda na poradie, v ktorom ste sa prihlásili, pán Kelly. Eh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Väčšina z delegátov privítala tento návrh a to tiež nie je prekvapujúce, pretože to pomáha občanom z hľadiska toho, čo budú jesť. Myslím si, že však jedna vec, na ktorú musíme dať pozor, je, aby sme sa týmto nerostali malé a stredné podniky e, z podniku alebo zo sektoru, pretože ich e, vytlačia veľké firmy. Takisto dnes ráno bolo stretnutie e, dnes e, so stredným spravodajcom dnes do poludnia a tam bolo povedané niektoré z nových údajov a tam vyšlo na povrch, že 90% označovania pôdu bolo označených ako nevyhnutných e, z hľadiska prieskumov a takisto ale aj osna mučenie takisto si vyžaduje aj medzi niečím, čo bolo spracované v krajine a čo bolo vyprodukované v krajine, alebo nejaká zmena tam nastala v niektorej krajine. To je tiež súvisí s označovaním pôvodu. Predseda, ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu pán. Bardzo chciałem podziękować. Cieszę się, że... Salecký. Chcel by som poďakovať moim zdaniem bardzo ważną rzecz. Ja by som chcel teda obrátiť pozornosť na podľa môjho na veľmi dôležitú vec. My sa snažíme často hovorí, že tuto rôzne, um, rôznych záväzkoch a odporúčania, ktoré tu sú, sú veľmi dôležité pre spotrebiteľov, pretože na základe týchto odporúčaní spotrebitelia budú viac informovaní a budú si viac vedomí, aké zákony platia v týchto otázkach. A ako ja sa hovorí, že by to tak malo byť, keď samozrejme nie sú žiadne záruky, že to tak aj skutočne bude, preto je dôležité venovať pozornosť o svete, tak aj na strane spotrebiteľov, aby vlastne z toho mohli mať skutočný prospech pretože nejde iba o to, že čo napíšeme na označenie, ale aj akým spôsobom sa to popíše a ako, či si to všimne spotrebiteľ. Teraz nájdeme tu pán Obermajer. Ďakujeme pekne. Mali sme veľa škandálov, ktoré súviseli s potravinami a pod spotraviteľ to nemôže už viac akceptovať. Ale keď sa pozrieme teraz na označovanie pôvodu mesa, konkrétne by sa to malo týkať nielen čerstvého mesa, ale takisto mesa, hydinového mesa, ktoré privážame napríklad z Brazílie Takisto sa týka problematiky bravčového mesa, ktoré sa, transpor- ktoré sa transportuje 900 kilometrov krížom cez Európu. Nesmieme uviaznuť a nemáme čakať na to, pokiaľ sa objaví ďalší škandál, ale musíme konať. Ďakujeme pekne, pán Obermajer. A teraz pani Ktofa. Ďakujem, pán predseda. Želala by som si, aby kolegovia a kolegyne boli odvážnejší a aby sa pustili aj do druhého čítania a do zmierovacieho konania, pretože ja hovorím, žiadne kalórie na prednej strane, žiadne označenie aspoň kalórií alkoholu, a to už ani nehovorím o iných látkach, žiadna veľkosť dávky, ani lyžička, ani šálka, nič z toho nie je v kompromise označenie krajiny pôvodu, to je to, čo chcú spotrebitelia veľmi vedieť. Je úplne nedostatočné. Článok 25 sú tam, e, e, je tam napríklad e, tá úloha preverenia, ja neviem, na obsah a podobne. To je jednoducho Veľmi zlý výsledok, to bolo nie odvážne. Želala by som si, keby sme mali druhé čítanie, keby bolo potrebné aj zmierovacie konanie, to by stálo za to. A teraz to, čo máme, môže byť len sklamaním pre spotrebiteľov v Európe. A teraz dávam slovo pánovi Dorfmanovi. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že sme dosiahli dobrý výsledok a chcem sa za to poďakovať pani spravodajkyni. Myslím si, že najmä článok 9 pre malé podniky je dôležitým článkom a v mnohých regiónoch našej únie sme hovorili o priamom predaji z farmy a preto je dôležité, aby sme teraz dali pozor na to, aby neboli e, zle ovplyvnené takéto činnosti. A ja by som si želal viac opravy pri, e, odvahy pri alkoholických nápojoch. Napríklad pre Kopop sa hovorí o značení, ale pre víne si myslím, že by sme mohli dosiahnuť určitú výnimku, aj keď si uvedomíme, že víno 10 ročia sa riadi predpismi, ktoré sú oveľa prísnejšie než predpisy pre iné produkty musí tam byť krajina pôvodu, je tam udrčená výška písma a podobne, tak si myslím, že pri víne by sme do budúcnosti nemali nič meniť. Ďakujem, pán Dorfman. A teraz pani Maner. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán komisár, Dovolte, aby som poďakovala za tento dosiahnutý kompromis, pretože toto je určite krok vpred minimálne z hľadiska označovania pôvodu. Keď hovoríme o označovaní, musím vždy brať ohľad na spotrebiteľa, pretože ten je najdôležitejším článkom a osobitne na tú skutočnosť, aby vedeli, odkiaľ pochádzajú výrobky, ktoré si kupujú a čo obsahujú. A spotrebiteľe by preto mali mať možnosť dať prednosť domácej produkcii. A tento kompromis je preto krokom pred osobitne z hľadiska označovania e, pôvodu, pretože teraz sa to rozširuje na to, aby to pokrylo väčšinu, väčšinu druhov mias, no, mesa. Avšak e, máme pred sebou ešte prácu pre budúcnosť, pretože je dôležité, aby označovanie produktov, výrobkov teda sa e, rozšírilo na ďalšie výrobky, takisto aj na výrobky z mlieka.

Ďakujem pekne, pán Mikolášik. A teraz dám slovo pánovi komisárovi. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, ctení poslanci. Je podstatné, aby sme preukázali, že Európska únia je ochotná a chce produkovať takú legislatívu alebo tvoriť takú legislatívu, ktorá obohacuje poslancov a obohacuje občanov v každodennom živote. A súhlasím absolútne s pánom Bandy, že zlepšené technológie v budúcnosti a myslím si, že už v blízkej budúcnosti dúfam nám umožnia pripravovať e, lepšie načasované informácie spotrebiteľom z hľadiska toho, čo im je ponúknuté z hľadiska spotreby alebo na konzumáciu. Ja som si poznamenal to, čo povedali niektorí poslanci z hľadiska dodržiavania legislatívy, vykonávania legislatívy, tak keď ide jednak o, pred, o opatrenie, ktoré sa týkajú samotných eh, jatočných postupov a samotných eh, otázok, eh, ktoré platia potom na trhu, to zdôraznili bolo niekoľkokrát, že je potom dodržiavať predpisy. A myslím si, že už aj predtým, než sme pripravili novú legislatívu, nové nariadenie, museli sme sa uistiť v tom, že to, čo máme dnes na stole, to bude správne aj zároveň dodržiavané. Verím, že naše úsilie je potrebné práve smerom k zabezpečeniu výkonu tejto legislatívy. Takisto musíme byť na druhej strane veľmi kreatívni a tu súhlasím s pani de Land, pretože musíme byť opatrní v tom, že keď budeme poskytovať správne informácie spotrebiteľom o prítomnosti alebo neprítomnosti niektorých výrobkov vo výrobku, tým zároveň nedávame veľkú možnosť pre kreatívnych eh, marketingových ľudí, aby eh, nejakým spôsobom zneužívali zákony tým, že budú predávať eh, výrobok, že ktorý oni tvrdia, že produkujú, produkujú pričom koncom to taký produkt nie je. Takže preto musí byť veľmi kreatívny, keď e, budeme pripravovať naše nariadenie. Podobne ako pani Leotard, a ja som veľmi sklamaný, že nemáme nariadenie zatiaľ o klonovaní ani žiadne informácie o klonovaní zvierat. Myslím si, že sme týmto premrhali príležitosť začať e, správ, v správnej chvíli pracovať s tými, v tejto oblasti a pripraviť veci pre budúcnosť. Tak um, verím tomu, že keby sme boli na tom trošku popracovali a aj keď by sme neboli dosiahli ten konečný cieľ, ktorý by, na ktorom nám všetkým záleží, už nám bolo naznačené asi, akým smerom by sme chceli sa uberať eh, pričom by sme mali také informácie, ktoré by sme poskytli k dispozícii spotrebiteľom, aby presne vedeli, že čo konzumujú. V podstate to bolo aj predmetom môjho vypočutia, ktoré som tu mal tu v Európskom parlamente. Vtedy som sa veľmi jasne postavil za svoje stanovisko, že tu nie je iba otázka toho, že čo povieme ľuďom, že čo presne E, jedia, ale treba im, čo majú jesť, ale ide o to, aby sme im povedali, čo je, môžu jesť a oni sa potom môžu rozhodnúť. Ďalej, čo sa týka jazykového režimu, takisto musíme byť veľmi opatrní. My sme nezmenili nič zo súčasných predpisov k jazykovému režimu, pretože z toho, čo chápem ja, ten pozmeňujúci návrh, ktorý bol predložený, by mohol umožniť niektorej krajine alebo regiónu alebo prípadne okresu využívať len, exkluzívne len jeden jazyk na balení. Ja si myslím, že by zase bolo proti, ehm, že by to bolo proti ehm, možnosti poskytovania informácií, aby by to zhoršilo teda informovanosť, než by zlepšilo. Ďalej, e, teda Európska komisia si myslí, že občania majú právo na informovanosť. No už a teraz, keď ukončíme túto fázu, môžeme teraz prejsť do ďalšej fázy, implementačnej fáze. To znamená, že je potrebné urobiť ďalšie veľa práce z hľadiska pripracovania vykonávacích predpisov a takisto mm, dúfam, že e, bude veľmi dobrá spolupráca s ostatnými inštitúciami pri príprave teda implementačných predpisov. Chcel by som takisto poďakovať kolegom z parlamentu, pani spravodajkyni Zenate Zomer a tieňovým spravodajcom. Ďakujem pekne. La palabra a teraz dávam slovo pánu Savickému. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani poslanci. Po tejto živej diskusii by som e, chcel povedať, že tu zazneli rozmanité názory na túto tému. A určite je to tak, že je tu viacero rôznych názorov. Samozrejme, že sú aj určité pochybnosti, je tu aj úplná podpora, aj určité obmedzenia. Dámy a páni, to, čo jeme, to určuje aj to, ako žijeme vo veľkej miere. Ako spotrebitelia máme samozrejme právo dozvedieť sa čo najviac o tom, čo jeme. A to najmä, aby kolegovia od pána Mikolášika nemuseli potom meniť e, svoj spôsob uvažovania alebo svoje reakcie. Chcem sa pridať k názoru pána komisára Daliho, ktorý povedal, že spotrebiteľovi netreba povedať, čo má jesť, ale má vedieť, čo je. Problémom je samotné označovanie, e, ktoré neumožní nadobudnúť dobré stravovacie návyky. S tým súhlasím. Musíme ešte pracovať aj na zvyšovaní povedomia spotrebiteľov, pretože e, čistý opis výrobkov a ich obsahu nestačí. Tam súhlasím s pánom komisárom a súhlasím s ním aj v tom, keď hovorí, že máme pred sebou vyvážený kompromis, vyvážený medzi povinnosťou ochraňovať spotrebiteľa a požiadavkami e, odvetvia potravín, potravinového sektoru. A aj otázka zvierat je tu veľmi dôležitá. Pani Leotard spomenula otázku klonovania. To sú aspekty, ktoré treba v budúcnosti tiež zohľadniť v našej legislatíve. Hovorilo sa najmä o označovaní pôvodu. Ja sa pamätám na rok 2003. Tam sme boli ešte len budúcim kandidátským členským štátom a vtedy nám hovorili, že označenie pôvodu nie je nič iné ako ochranárstvo. A mňa veľmi teší, že dnes v rozšírenej Európskej únii sme už tak ďaleko, že sme našli nový postoj, nové východisko a síce, kde hovoríme, že označenie pôvodu musí byť zreteľné, najmä ak ide aj o výrobky z tretich krajín, treba sa postarať o to, aby boli vyrábané podľa rovnakých noriem a o tom budeme ešte hovoriť aj v budúcnosti. Potom je tu otázka imitátov. To je veľmi rozšírený jav. Doteraz sme zatvárali oči pred týmto javom, ale vieme, čo sú prídavné látky a keď je niečo pridaná látka, tak to tak musí byť jasne nazvané, aby spotrebiteľ vedel, čo požíva. Chcem sa vám ešte na záver poďakovať za túto diskusiu a chcem vás ubezpečiť, že vaše názory a stanoviska určite sprostredkujem aj kolegom v rade. Ďakujem veľmi pekne. A na záver ešte pani spravodaj. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Všetci by sme si boli želali viac. Každý z nás mal množstvo ďalších myšlienok. Ja by som si bola želala, aby na prednej strane boli uvedené kalórie na 1 mililiter. Niektorí mali ešte ďalšie želania. No ale je podstatou kompromisu to, že každý musí troška povoliť a že treba niečo aj vyrokovať. Či sa už detaily páčia alebo nie, iba takto sa dostaneme k riešeniu. E, v takejto ťažkej agende by nebolo dobre sprostredkovať. Kto pracuje na tom, aby išlo o sprostredkovanie, to v návrhu, o ktorom sa bude zajtra hlasovať ja si myslím, že to by nebolo v poriadku, pretože to zničí kompromis. Je to úplne jasné, že táto agenda by potom e, zlyhala, ako to bolo tiež nedávno. A preto všetci spravodajcovia politických skupín prispeli k tomu, že vznikol tento konzensus. Prispeli ste k tomu aj vy, pani Eliota Zaguen, aj pán Rossi za svoju politickú skupinu. A preto vôbec nedokážem pochopiť, že sa teraz chcete stiahnuť z tohto kompromisu a hovoríte o tom, že je to strašná vec, ktorá sa z toho vyklula, že to vôbec nemôžeme akceptovať a že to všetko nepostačuje, no tak prečo ste súhlasili? Vy ste predsa pomohli k tomuto kompromisu a ja som na druhej strane za to vďačná. Takže Viete, to je niečo také umýma, ale chcem ostať suchá. Je to určitý typ populizmu vašej politickej skupiny. Nie je to správne, chceme niečo spraviť pre spotrebiteľa a robíme veľkú vec pre spotrebiteľa. Nie, nie je to perfektné, mohlo by to byť viac. Áno, existuje mnoho vecí, E, ktoré musíme v prechodnom období vyriešiť, pokiaľ sa bude implementovať toto nariadenie. Ale verím komisii, že nájde toto riešenie. Áno, bude treba hovoriť aj o alkohole. Áno, mala by tu byť e, definícia k alkopops takže iste nájdeme dobré riešenie a chcem vás poprosiť, aby ste tento politický kompromis zajtra podporili. Ďakujeme pekne, pani Zomer. Tým sme ukončili túto rozpravu. Hlasovať budeme zajtra o 12. hodine. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu a je to správa pani Rod